Chers collègues, la séance est reprise. Milí kolegovia, milé kolegyne, pokračujeme v zasadnutí. Dúfam, že Izabel Toma príde onedlho, ale musíme začať, lebo máme veľa bodov na programe. Prvý bod sa týka prípravy kompromisu a hlasovaní, ktoré sa majú konať zajtra. Máme tam iniciatívnu správu, ktorá sa týka ďalšieho VFR po roku 2020. Máme tam takisto iniciatívnu správu o nových vlastných zdrojoch. Spoluspravodajcovia predstavia kompromisný návrh a svoje hlavné odporúčania vzhľadom na zajtrajšie hlasovanie. Začneme VFR, ale nie je tu Izabel Toma, tak by mohol Mohli, mohli by sme začať tou témou nové vlastné zdroje, pretože Gerard Depre a Januš Levandovský sú prítomní. Nejde o to, aby sme opäť opakovali rozpravu. Chceme um, už um, uh, si vypracovať kompromisy, ktoré potrebujeme. A dám teda slovo spravodajcom, kto začne, pán Depre alebo pán Levandovský a potom tieňoví spravodajcovia k kompromisným návrhom, ktoré zajtra budú predložené do hlasovania. pán Levandovský. Mm. Bude, eh, musím, musím zdôrazniť, že spolupráca s tieňovými spravodajcami a s koordinátormi bola vynikajúca. Naša iniciatíva je v tomto dokumente, aby sme dali pozíciu parlamentu, prvnež Oettinger príde so svojím návrhom a aby sme povzbudili komisiu, aby bola odvážna pokiaľ ide o vlastné zdroje. Máme 171 pozmeňovacích návrhov. Veľmi málo z nich je nepriateľských voči e, vlastným zdrojom, väčšina z nich je priaznivých e, v rámci budovania systému, v rámci európskeho rozpočtu. Vďaka skutočne veľmi dobrej spolupráce máme 34 kompromisov, kompromisných pozmeňovacích návrhov. To čo nebolo prekvapivo kontroverzné, bola dohoda o princípoch, že by to by bolo potrebné upraviť časť príjmov rozpočtu a potom, pokiaľ ide o hodnotenie existujúcich systémov. Samozrejme, teraz nepôjdem jeden po druhom. Myslím, že taký nie je náš zámer. Ale to, čo je dôležité, a to je začiatok kompromisného návrhu 1, je, že parlament nebude akceptovať ve- FR bez jasnej cesty k vlastným zdrojom a bez jasného povzbudenia a e, vyhlásenia ako kompromisu číslo 3. Toto je v duchu e, zmluv, že by sme mali e, odísť z net operating balances. Avšak poskytnúť reálne financie, aby closing the back gap, eh, aby sa vyplnila medzera, ktorú spôsobí Brexit. Čo nie je prekvapujúce, to najťažšie na dohodu bolo, ale máme tam kompromisy, sa týka kandidátov pre nové vlastné zdroje. Nemôžem teraz povedať viac menej je to zoznam, ktorý sme videli v dokumente komisie, ktorá pripravuje e, ktorá ich pripravuje na zajtrajšiu rozhodujúcu radu a príprav ide o úpravu programu rady pre parlament a želanie toho, čo parlament, parlamentu a komisie, aby e, sme dospeli k finálnej dohode pred voľbami. No, v skutočnosti to nie je možné. Ja úprimne môžem povedať, z môjho pohľadu, ako spoluspravodajca, najťažšia časť sa týkala environmentálnych vlastných zdrojov, ktoré majú prispieť k boju proti klimatickým zmenám a vydlaždenie cesty pre nízkoemisnú ekonomiku Tiež máme dohodu e, so zelenými a pozmeňovací návrh Helgi Trippel bol takým základom pre strešný kompromisný pozmeňovací návrh. A toto je celý zoznam potenciálnych kandidátov, ktorý by mohol viesť k prechodu na nízkoemisnú ekonomiku, v Európe, avšak je to veľmi ťažké pre niektoré krajiny a princíp, ktorý bol dohodnutý, je, že pokiaľ by sme chceli odstrániť všetky rabaty, museli by sme sa zbaviť korekcií, zníženiu príspevkov pre členské štáty v súvislosti s uhlím, pokiaľ bude kompenzácia potrebná, mala by sa to urobiť nie na stránke príjmov cez korekcie, ale prostredníctvom špecifických programov na strane výdavkov. Pokiaľ má prísť ku kompenzáciám niektorých z týchto kandidátov, tak navrhujeme potom zaťaženiem niektorých členských štátov. Takže toto je jeden z najťažších princípov, na ktorom sa treba dohodnúť, ale ja osobne viem, je to i pozícia človeka, ktorý je pán Lamasur, ktorý je takou živou pamäťou. On pre, uprednostňoval krátkodobé paušálne sumy, pretože vidí, že nie je možné odstrániť všetky korekcie a zabezpečiť férový systém, spravodlivý systém, ale náš kompromis sa týka možných kompenzácií prostredníctvom špecifických osobitných e, programov, prostredníctvom e, výdavkov a nie na strane príjmov. Takže toto je môj krátky sumar toho, čo sa odsúhlasilo a so Žerardom sme dvaja spravodajcovia a jeden hlas a v súčasnosti, a teraz sme v móde načúvania. Ďakujem prend une autre tonalité, mais c'est la même voix, c'est celle... Um, tuž je to ten istý hlas, hlas Gerarda Depre, len možno uh, v inom tóne, v inej tónine. Ja budem veľmi stručný, pán predseda, ako spravodajca. Chcem sa poďakovať uh, pomocnému spravodajcovi, pretože uh, my sme pracovali naozaj ako jeden muž Párkrát e, sme mali výmenu názorov, ale nakoniec e, sme sa vždy zhodli a chcem sa poďakovať aj spolupracovníkom e, zo sekretariatu skupiny, boli naozaj veľmi nestranní, veľmi korekt, korektní, mali sme niektoré také citlivejšie e, obdobia počas práce, ale vždy to vynikajúco zvládli. No a e, prvý princíp našej práce je že platí princíp, ktorý uviedol Januš. Nová dohoda o VFR musí obsahovať um, časť vlastné zdroje. My to neschválime jednoducho na ďalšie obdobie. Bez vlastných zdrojov máme správu skupiny Monty a e, tie závery skupiny Monty v podstate sú premietnuté v našej správe. My sme pridali ešte jeden prvok, ktorý je predlžením tej osy, e, pokiaľ ide o konsolidovaný daňový základ. E, my, my tam hovoríme aj o digitálnych podnikoch, pretože z toho sa stal politický problém veľkého významu. No a pokiaľ ide o zvyšok veci, e, väčšina politických skupín chcú, aby sa Európa rozvíjala pozitívne a myslím, že požiadavky všetkých skupín sa odrážajú, odzrkadľujú sa v tej správe realisticky a naozaj primeraným spôsobom. Ďakujem, pán spravodajca. Ďakujem za to, že nám predkladáte tú kompletnú dohodu. Hovorili ste o skupine pána Montyho túto skupinu vytvorili zastupcovia troch inštitúcií Rady, parlamentu a komisie. A určite nepochybujeme o tom, že Rada je odhodlaná vytvoriť nové vlastné zdroje rozpočtu. Pokiaľ ide o tú os, e, existujú štáty, kde je veľa spoločnosti a teda aj veľké príjmy zo zdaňovania podnikov a potom sú krajiny, ktoré majú kultúru SZČO, samostatne pracujúcich osôb a nie až tak podnikov. No a e, toto by sa možno malo riešiť, pretože e, je tu rozdiel medzi týmito štátmi, ktoré veľa zdaňujú zisky obchodných spoločností a potom tu máme tie krajiny, ktoré majú menej podnikov a o to viac majú samostatne zárobkovo činných osôb. A to sa odráža potom na tom zdaňovaní. Tieňoví správodajcovia José Manuel Fernández ako prvý sa vyjadri k vlastným zdrojom. Za EPP hovoril spravodajca takže nemusíme si vypočuť Jose Manuela, ale teraz Daniele Vioty za SAD. On nebol zastúpený v tandeme Levandovský Depre. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som Túto našu poslednú rozpravu zahájil tým, že sa obom spravodajcom poďakujem, pretože odviedli veľmi komplexnú prácu a naozaj vidíme tam mnohé naše pozície, naše návrhy našej politickej skupiny, ktorú ja mám privilegium dnes zastupovať. A vidíme tam takisto aj požiadavky európskych občanov, ktorí si želajú Európu, ktorá bude viac federálna, bude sebestačnejšia finančne. No a takisto tu máme jeden dôležitý záver skupiny pána Montyho. Pán Depre to spomínal, keď sme prvýkrát začali pracovať pod vedením predsedu pána Montyho v tejto skupine. On nám predstavil takú svoju malú správu, ktorú nazval e, sivou správou. To bola len to, taká kostra, prvá kostra správy. A dnes uh, už máme naozaj rozvinutú správu, obsahovú, plnú, plnú farieb. Už to nie je len sivá správa, ktorú predložil na začiatku. Ďakujeme našim spravodajcom za všetkú prácu, e, ktorú odviedli. Ja som sa nedokázal, nedokázal som porozumieť ešte v plnom um, rozsahu tým detailom, pretože my sme častokrát naozaj pracovali pod veľkým časovým tlakom. E, niekedy som mal pocit, že ledva držíme hlavu nad vodou. Um, pracovali sme rýchlo. Tá správa je dobrá už, ale napriek tomu ešte je potrebné doladiť určité veci, najmä veci politického charakteru. Ale to sú naozaj už len také dolaďovania a keď sa ukončí všeobecná rozpráva, som si istý, že sa zhodneme, že nájdeme kompromisy a zajtra ten text bude taký, aký si všetci želáme a bude odhlasovaný veľkou väčšinou, solidnou väčšinou a že teda táto iniciatívna správa pána Levandovského a Depre bude schválená ehm, v oboch témach, ehm, teda aj pokiaľ ide o um, vlastné zdroje a pokiaľ ide um, aj o druhú správu, chceme to mať všetko do pozajtrajška schválené predtým, než sa v piatok bude konať neformálny summit. Ďakujem. Áno, ostávajú ešte detailné otázky. Vy ste ale povedali dnes ráno, že práve diabol sa skrýva v tých detailoch. Pán Kolmel tu nie je, pani Deriada, pán Omarže ani jeden tu nie je. Pán Vali dostáva slovo. A v mene zelených, kto sa chce vyjadriť? Nech sa páči, máte slovo. Pán Sole, ďakujem. V mene tieňovej spravodajkyne Helgi Trupel sa chcem vyjadriť. Ďakujem obom spravodajcom za prácu a za ochotu podstupovať kompromisy. Vždy sme sa domnievali, že potrebujeme naozaj solidnú, silnú dohodu o vlastných zdrojoch medzi proeurópskymi politickými silami tu v parlamente a myslím si, že e, sa to naozaj aj splní. Naša skupina mala určité dôležité priority ktoré sme chceli presadiť v rokovaniach. Jedna z priorit bolo znížiť počet národných príspevkov v systéme zdrojov. Tento názor zdieľajú aj iní ostatné politické skupiny. Po druhé, druhým cieľom je ukončiť systém rabatov, a po tretie, potrebujeme zoznam nových vlastných zdrojov, ambicioznych vlastných zdrojov. A myslím si, že je to reálne, že dosiahneme tento cieľ. Vo všeobecnosti teda musím povedať, že sme spokojní so správou. Naše názory boli zohľadnené v kompromisoch, vo väčšine kompromisov. A teraz sa musíme snažiť e, o to, aby náš názor bol vypočutý, aby e, bol náš návrh zohľadnený a teda, aby e, existoval nový systém vlastných zdrojov v ďalšom VFR. Pán Vali. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem obom spravodajcom za veľkú prácu. Pracovali veľmi seriózne. A ďakujem aj tieňovým spravodajcom. Toto je dôležitá téma. Naša pozícia našej skupiny spočíva v tom, že sa chceme vyhnúť e, zvýšeniu čistých národných príspevkov. Toto by zaťažovalo štátne rozpočty, ktoré už tak či tak teraz nemajú dostatok peňazí, aby mohli stimulovať dopyt. To potrebujeme na tvorbu ďalších pracovných miest a na stimuláciu európskej ekonomiky, eurozóny. Nechceme tam dávať fiškálne opatrenia, pretože tie opäť oslabujú dopyt nechceme zasiahnuť e, sektory, ktoré e, vedia e, vytvárať pracovné miesta. Chceme teda nájsť nejaké riešenie pre tie finančné transakcie. Aj vo výbore EKON skúmame veľmi zaujímavé ekonomické návrhy, napríklad spoločný vymeriavací daňový základ – áno, časť z tohto by mohla ísť do európskeho rozpočtu a tu chceme hľadať info, e, kompromis, ako aplikovať spoločný vymeriavací daňový základ bez toho, aby členské štáty prispievali príliš vysokými e, príspevkami do rozpočtu. Ehm, my teda máme jasnú pozíciu, budeme spolupracovať na kompromisoch a potom príjmeme rozhodnutie. Nakoniec, keď budeme vidieť výsledok ehm, a naše rozhodnutie bude odzrkadľovať samozrejme politické pozície našej skupiny. Ďakujem. Pán Kolmel tu nie je, je to tieňový spravodajca, ale nie je prítomný. Pán Kysmiuk. Ďakujem. Pán predseda, ja sa tiež chcem poďakovať spravodajcom, obom spravodajcom za vypracovanie tejto správy, ktorá, je, no, ktorá má veľmi kompromisný charakter. Chcem uh, zdôrazniť dve veci návrh odstrániť rabaty v súvislosti s Brexitom, to je určite návrh, ktorý je potrebné zdôrazňovať. Dúfame, že aj rada toto riešenie podporí. No a ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, je flexibilný prístup k novému typu vlastných strojov. A tu chcem upozorniť na fakt, že akékoľvek možné návrhy súvisiace s ekologickými daňami si budú musieť, si, si budú vyžadovať e, kompenzáciu na strane výdavkov. E, prístup pána Levandovského, ktorý bol predstavený pred nejakým časom, je podľa mňa zváženia hodný. Ďakujem. To bolo v mene politických skupín. A ich tieňových spravodajcov. A kto sa ešte chce vyjadriť k týmto návrhom? Nikto sa nehlásí. Nevidím nikoho. Nebudem sa vrácať k tej poznámke, ktorú som už predniesol. Ak bude existovať e, spoločný vymeriavací základ pre spoločnosti, musíme si uvedomiť, že to vyvolá e, problémy v krajinách, ktoré majú málo obchodných spoločností a e, málo zdaňovania v dôsledku toho. Pán predseda, k tomu poslednému bodu. Toto nie je právomoc nášho výboru, vy to viete lepšie ako ja. Máme pána Lamasúra, nášho kolegu, ktorý predloží takisto správu týkajúcu sa tej osy a myslím si, že on uh, si je vedomý to jeho problému, ktorý ste práve spomenuli a on o tom veľmi dobre vie. No a takisto ďakujem za všetky pozitívne reakcie kolegov, ktorí sa vyjadrili. Chcem ešte zdôrazniť, pred našimi kolegami, že tá možnosť, ktorú my tu popisujeme v našej správe, je jednoznačná. Žiadne rabaty, žiadne rabaty z rabatov. Mechanizmus rabatov zmizne. Zaznela ďalšia otázka, ktorá sa týka e, ekologickej oblasti. Niektoré štáty by boli ťažšie zasiahnuté ako iné, ak e, nebude existovať žiadny rabat, tak potom by mohol e, vzniknúť mechanizmus, ktorý e, vytvorí rovnováhu, mechanizmus prispôsobenia e, v prospech tých štátov, ktoré budú najviac zasiahnuté. Sú to vlastne tie príjimateľské, príjmajúce štáty. My v tejto správe sme chceli zdôrazniť dve veci, ako povedal pán Vali. Rozpočty členských štátov nemajú veľa manevrovacieho priestoru a keby sme teraz od nich žiadali zvýšenie národných príspevkov, tak to, to by asi neprešlo. Mnohé členské štáty tu už veľmi jasne naznačili, preto hľadáme vlastné zdroje a v tom koši, ktorý my navrhujeme, tam nie je žiadna európska daň e, vo, v tom pôvodnom slova zmysle. My sme nerozhodli e, zaviesť e, vlastnú európsku daň. Vždy sa bude jednať o časť daní, ktoré sa vyberajú na národnej úrovni. Princíp daňovej suverenity členských štátov ostáva nedotknutý a zachovaný. No a my navrhujeme veci, ktoré by nastolili rovnováhu medzi členskými štátmi. Ten členský štát, ktorý viac prispieva, nájde čas peňazí v časti tých vlastných zdrojov. Ostávajú nám už len niektoré citlivé body, ktoré ostali nedoriešené, a, ale inak si myslím, že už sme blízko dohody, ktorá je naozaj rozumná a zodpovedá našim ambíciám. Ďakujem. Ešte je tu jedna otvorená otázka. Povedal to pán Sole. Správa pána Montyho má takú logiku, že nové vlastné zdroje nemajú byť doplnkovým zdrojom pre európsky rozpočet, ale majú umožniť znížiť príspevok členských štátov, ktorý teda ide do európskeho rozpočtu. Pán Depre. Máme tu dva princípy, ktoré Európsky parlament obhajuje i máme tu jeden posvetný princíp, ktorý nemôžeme spochybniť, a to je daňová suverenita členských štátov. Nikto nemôže vziať štátu právo ratifikovať rozhodnutie o vlastných zdrojoch EÚ a to, to bude si vyžadovať jednomyselné schválenie na Rade. A parlament je tu dosť slabý vo svojich právomociach. A druhý princíp, chceme, aby naša správa bola v súlade so správou Toma Olbricht a ak si želajú mať rovnakú výšku rozpočtu bez Spojeného kráľovstva, niek- niekto musí naplniť, doplniť ten nedostatok, ktorý vznikne, ten deficit, či už formou nových vlastných zdrojov alebo formou zvýšeného príspevku štátneho. A Naša úloha spočíva v tom, aby sme vyjadrili našu e, pozíciu, ale musíme aj povzbudiť a motivovať komisiu, aby predložila dobrý návrh. Naše pravomoci sú to dosť slabé, ale našim želaním je jednoznačne vykompenzovať ten deficit, ktorý nám vznikne po odchode Spojeného kráľovstva. E, takže ak toto chápem správne, nové vlastné zdroje, E, nezvyšujú rozpočtové zaťaženie len pre tú časť, ktorá bude, ktorá bude kompenzovať stratu e, čistého príspevku, ktorým prispievala Veľká Británia do rozpočtu EÚ. Pán Depre, vážený pán predseda, ja súhlasím s tým, čo povedal e, kolega Januš Lavandovský. Ciel nie je a to je veľmi jasne napísané aj v správe, nechceme zvýšiť eh, rozpočtové zaťaženie. To je tam napísané. No, vieme, ak eh, členské štáty rozhodnú na návrh komisie, že eh, treba čeliť novým výzvam, bude potrebovať vyšší prostriedky, tak je otázka, aká časť aká časť eh, príspevkov členských štátov sa tým zmení na, na to, aby sme mohli čeliť novým výzvam. Takže niekedy v rámci toho prechodného obdobia eh, ešte povedať presne, koľko to bude, a tak treba eh, kompenzovať Brexit a treba sa pripraviť na obdobie, keď príspevky členských štátov sa môže štruktúralne znižovať kvôli transferu Eh, kompetencií a prostriedkov, keď to bude realita. Dobre, takže petovne, môžu to znášať daňoví poplatníci, áno. Dobre, pani Gardia Zabau. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som nežiadala o slovo, pretože väčšina skupín sa eh, vyjadrila, ale vidím, že diskusia môže viesť ku E, zmetku. A takže sa chcem vyjadriť. Úroveň výdavkov Európskej únie e, v rámci viacročného finančného e, rámca presahuje túto simu a preto finančný rámec je väčší či nižší, to je rozhodnutie finančného rámca a potom v vlastné zdroje sa prispôsobia potrebám finančného rámca. Pokiaľ ide o reformu vlastných zdrojov, tu navrhujeme alebo rozhodujeme o tom, aby bol iný druh zdrojov, ktoré sú tie dôležité, že to nebudú národné príspevky a treba sa potrieť na to, aká bude rovnováha medzi národnými príspevkami a týmito novými zdrojmi. Ale z reformy vlastných zdrojov nie je jasné, či finančný rámen bude väčší alebo menší. Jednoducho ide o to, aby boli stanovené e, tieto nástroje. Dobre, inými slovami, Čiže ide o nové e, vlastné zdroje, nie tak e, výdajky alebo náklady také, aké budú. No a otázka znie, ako kompenzovať stratu spojenú s odchodom čistého prispievateľa e, Veľkej Brit- Británie. No a Hmm. čo sa týka celkových eh, výdavkov, treba nájsť zdroje. No a budeme mať eh, nové vlastné zdroje, tak to bude znamenať, eh, že príspevku zníženiu príspevkov, ktoré budú požadované od členských štátov. Chápem to správne? No dobre. No a možno by sme mohli prejsť našu prácu, ktorá o vlastných zdrojoch Viem, že o kompromisoch bola dosiahnutá dohoda a pri hlasovaní ste získali veľkú väčšinu. Dobre, a teraz prejdeme k viacročnému finančnému rámcu po roku 2020. Neviem, kto začne, pani Toma alebo pán Olbricht. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som eh, začala tým, že srdečne chcem poďakovať eh, celému týmu, ktorý prispel k dosiahnutiu tohto výsledku. Mm, predovšetkým eh, našim kolegom tieňovým spravodajcom a vlastne všetkým kolegom, pretože všetci výrazne prispeli tým viac ako 600 pozmenujúcim návrhom a 65. kompromisom. Ďakujem celému týmu, e, výboru pre rozpočet e, a tým spravodajcom, ktorí odvedli vynikajúcu prácu v rekordnom čase, e, pretože no, to nemalo za cieľ robiť rekordy, ale chceli sme sa pripraviť na zasadnutie rady v piatok bol veľmi dôležitý politický cieľ, tak aby parlament bol pro inštitúciou, ktorá príjme svoje stanovisko o budúcom viacročnom finančnom rámci a teda o finančnej budúcnosti Európskej únie. Takže no my by sme mali e, zajtra hlasovať o správe, ktorá veľmi dôležitý mandát do rokovaní pre parlament. Takže na základe tejto správy sa bude ďalej rokovať alebo parlament bude vychádzať v rozprávach a v poradách s radou tejto správy. No a takto treba vnímať túto správu no a ďalšie veci. No teraz a ja sa nebudem vrácať ja ku všetkým kompromisom, ale tak, aby tento mandát bol užitočný, je dôležité, aby uh, vyslali signál a rade a je dôležité, aby sme uh, zajtra jasnú pozíciu výboru pre rozpočet a treba uh, trvať na tom, aby parlament mohol uh, diskutovať eh, s radou. Včera sa uskutočnilo medziparlamentné zasadnutie. Eh, Bulharské predsedníctvo oznámilo a zástupca bulharského predsedníctva povedali, že sa uskutoční jedno zasadnutie mesačne medzi radou a komisiou. No a momentálne ehm, neplánujú vôbec nič E, kde by sme sa podielali aj my. Ja to pripomínam ešte raz, ale myslím, že všetci členovia výboru pre rozpočet si to veľmi dobre uvedomujú. My musíme na záver dať súhlas alebo nie tak, že e, komisia, rada majú záujem, aj parlament majú spoločný e, záujem o tom, aby spoločná diskusia prebehla čo najrýchlejšie. Dobre, takže mm, k tomu, tým zásadným veciam by som chcel povedať, že sa nám podarilo nájsť eh, dobrú eh, rovnováhu, 65 kompromisov, to znamená, že sa nám podarilo do tejto správy dostať veľa vecí, zohľadniť veľa pozícií, to veľa kompromisov. No, jeden kompromis neznamená, že všetci, alebo teda každý je úplne spokojný. Isté sú tu body, eh, ktoré sa niekomu páčia viac, a niekomu zase menej ale je jasné, že bol prijatý veľa kompromisov a tieto kompromisy majú za cieľ ukázať, že parlament je zjednotený v tejto e, v, v rámci rokovaní s radou, aby sme boli čo najjednotnejší, takže a, e, a tým pádom aj čo najsilnejší v rámci rokovaní. Takže musíme ukázať, že sme zjednotenejší ako je dnes rada. Takže je to pozícia Silia, to je veľmi dobré. No a no, musia má inštitucionálnu povinnosť. No a máme dojem po e, vyjadrenia pána Junkera a ďalší, že komisia nie je až taká zjednotená. Takže ja ďakujem za túto jednotu, ktorá dúfam bude e, čo najsilnejšia, bude pokračovať. No a No, ešte som chcel niečo povedať, asi som zabudla, ale no, nevadí. Ďakujem veľmi pekne. Mm. Sme na začiatku celého procesu, aj keď sa zdá, že niečo ukončilo. Áno, urobí, urobíme mandát, ale to eh, najťažšie ešte pred nami a to sú tie rokovania. A teraz som si spomenula, Nadvežím na to, čo povedal pán Depre a pán Levandovský. V každom prípade mm, dva spravodajcovia s pánom Obrichtom. Samozrejme, vychádzame a držíme sa myšlienko, myšlienky, eh, myšlienky toho, že správa o vlastných zdrojoch, naša správa sú eh, prepojené. No a ďakujeme za to, že to tak vnímajú aj spravodajca pán Depra a Levandovský. No, na záver eh, chcem veľmi priateľsky poďakovať spoluspravodajcovi pánu Obrichtovi, s ktorým spolupráca bola vynikajúca a ja som veľmi rada, e, že budeme spolupracovať ešte v ďalšom roku v rámci rokovania. Ďakujem, ďakujem pekne pani e, Toma. No a teraz dám slovo Janovi Obrichtovi. No, že to je e, Guinnessov rekord. Si to nejak s vašou misiou do Írska. No dobré. Ja myslím, že vždy sú všetky misie výboru pre rozpočet eh, efektívne, no a tentokrát to bolo veľmi dobre eh, pripravené. Pani Riada, a no dobrá bola tam aj agenda Gender Equality. No tam rovnosť mužov a žien, pani Gardia Zabal, všetko bolo vynikajúco pripravené. Eh, pripravené. Ja nadviežem na to, čo povedala alebo navežím na to, kde skončila pani Toma. Práca bola veľmi efektívna, aj keď to nebolo vždy je veľmi jednoduché hľadať, hľadať e, spoločné pozície parlamentu, ale doplním len pár vecí. Našim cieľom bolo nájsť kompromis v situácii, e, kde sme žiadali stanoviská výborov a výbory sa nepripravovali na, pripravovali na správu VFR, ale tiež sa pripravovali na správu alebo rozpravu e, o príslušnej príslušnom nariadení, príslušných nariadeniach. Takže cieľom nebolo v tejto správe zohľadniť všetky detaily a detailné pripomienky e, jednotlivých výborov v našej správe, pretože tie sú dôsobistných správ, Takže preto som chcel povedať, prečo v kompromisoch sú niektoré elementy jednotlivých eh, výborov. To je dôležité na to, aby sme eh, pochopili na jednej strane eh, všeobecnú pozíciu k výboru VFR v všeobecnosti, aby sa pripravilo budúcnosť našej správy. V správe sú všeobecné elementy a je tam tiež štruktúra budúceho VFR a závery o rôznych politikách a sú tam súčasťou zásadné elementy. No a by som ešte zdôraznil, že sa, sa uskutočnilo, niekoľko zasadnutí s e, autormi stanovísk, no a tiež s tieňovými spravodajcami. Takže myslím, že sme sa snažili a našli sme spôsob, ako dosiahnuť kompromisy, ktoré sú minimálne uspokojivé pre tieňových spravodajcov. Bol tam pár náročných e, elementov, ale podarilo sa nám nájsť kompromis, kompromisy. Samozrejme, to sú pozmeňujúce, sú pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú v kompromisoch, ale to je bežné, to je normálna vec, pretože niekedy sú tie názorové rozdiely veľmi veľké. Vo všeobecnosti sme sa zhodli na prioritách, zhodli sme sa na úrovni rozpočtu. Podarilo sa nám nájsť dohodu o štruktúre, aj keď nie všetky skupiny súhlasia so zmenou štruktúry. Samozrejme, to veci sa zmenia alebo sa nezmenia, pretože teraz sa ponáhľame a my navrhujeme, hovorili sme niečo zmeniť, nie úplne bola to úplne zásadne, pretože, ale máme nové priority a tiež sme dotkli prvkov, ktoré sa týkajú vzťahu medzi jednotlivými politikami a rovnako sme sa snažili nájsť kompromisy o napríklad o náročných otázkach, ako je kondicionalita. Kondicionalita, ktorá, čo navrhol viacero kolegov z parlamentu, takže no a na záver som rád ešte dodal, že táto verzia, ktorú navrhujeme teraz, to je maximum, na čom sa nám podarilo dohodnúť s eh, tieňovými spravodajcami. Tiež eh, by som sa chcel pridať k slovám vďaky eh, na adresu celého týmu, ktorý s nami spolupracoval. Práca bola veľmi profesionálna Takže toľko, toľko na úvod. Ja viem, že je tam pár elementov, ktoré nie sú jednoduché pre všetkých, ale vo všeobecnosti máme spoločné stanovisko parlamentu a to myslím, že je dôležité a nesmieme zabúdať na to, že Európska rada zasadá o dva dní. My budeme hlasovať zajtra a rade ukážeme, No to samozrejme rade, výbor pre rozpočet nie je celý parlament, ale my zastupujeme tú časť parlamentu, ktorá sa venuje rozpočtu no a ukážeme Európskej rade, že naša pozícia je jasná a silná. A myslím, že je tiež dôležité zdôrazniť a povedať Európskej rade, že naša pozícia, ja myslím, že pán BG pozná ten systém veľmi dobre, ako Ehm, bývalý spravodajca pre VFR, e je jasné, že naše stanovisko parlamentu za, alebo naša situácia je taká, že na záver povieme áno alebo nie. A my, nie je to len, že by sme mali niečo schváliť, ale môžeme povedať aj nie. No a preto treba vstúpiť do rokovaní, pretože mm, je tu stále tá možnosť, že povieme nie, ak nebudeme spokojní my sa ponáhľame, myslíme, že je veľmi dôležité pre celú EÚ, aby sme sa pripravili, pripravili ale nie za každú cenu. To nie je možné. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem pekne Jan, ďakujem pekne Izabel za vašu vynikajúcu prácu. A je pravda, že Musíme sa snažiť vplyvniť hlavy štátov a vlád, ktoré zasadnú v piatok na prvú výmenu názorov o novom viacročnom finančnom rámci. A vy ste správne povedali, že pre nás sú na jednej strane nové zdroje a na druhej strane nový viacročný finančný rámec. Je to, sú to dve časti jedného celku. No a môžem povedať áno alebo nie na konci a preto musíme byť zapojení eh, do rokovania od začiatku. Dobre, vypočuli sme, teraz si vypo, vypočujeme eh, tieňových eh, spravodajcov. Zdá sa, že návrhy kompromisov umožňa veľkú podporu a veľkú väčšinu v rámci nášho výboru. Ja myslím, že skupina EPP a SAD sa vyjadrili už. Hlasme Izabel Tomá a pána Obrichta. Slovo by som dal pánovi Kolmelovi, ale ten tu nie je. No a možno pán Kuzmiuk eh, sa vyjadri v rámci, alebo teda v mene skupiny EKR. Ďakujem. No, ďakujem pekne. Rád by som tiež poďakoval za túto správu. Samozrejme, že keďže som členom výboru pre polnohospodárstvo, rád by som uh, upriamil vašu pozornosť na dva súvisiace body. V prvom rade si myslím, že by bolo dobre zahrnúť do správy ustanovenie o potrebe vyrovnať úroveň priamých platieb pre všetky členské štáty, pretože je to nevyhnutná podmienka na to, aby sme zabezpečili rovnoprávne konkurenčné podmienky na jednotnom trhu. Predložili sme takýto pozmeňovací návrh a dúfam, že bude zvážený. Ďalšia mimoriadne dôležitá vec sa týka zmien, navrhovaných zmien v častiach rozpočtu. Je dôležité udržať e, výdavky na polnospodárstvo v samostatnej časti rozpočtu. To má samozrejme dôsledky na vý... výkon rozpočtu. Pokiaľ sa táto časť odstráni, tak to bude mať negatívny vplyv na budúce rozpočtové výdavky. Takže toto sú dva e, dve skutočnosti, na ktoré by som rád upriamil vašu pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Gerard Depre. Ďakujem, pán predseda. Tak ako všetci ostatní kolegovia a ja chcem poďakovať a pochváliť prácu oboch spravodajcov. Bola to veľká práca. A ďakujem za to, že eh, naozaj pomáhali hľadať kompromisy. Myslím si, že tu máme tri globálne body, kde sa zhodujeme. A je to aj v tomto návrhu. Poprvé, musíme mať e, nejaký cieľ, ktorý a, a e, musíme mať prostriedky, ktoré umožnia Únii glo- e, financovať globálne všetky svoje ciele. Ak si niečo stanovíme, tak musíme mať na to peniaze a zároveň, keď povieme, že to bude 1,3 HNP, tak, tak to musí byť toľko a musíme to reálne dostať. Po druhé, priority v tomto dokumente sú jasné a nástroje flexibility, respektíve ich e, zvýšenie, je tam zlepšené, pokiaľ ide o sumy a rozsah. To je pre nás veľmi dôležité. Nebudem spomínať všetky politiky, ktoré podľa nás sú dôležité. Väčšina skupiny si ale žela, aby e, politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska e, politika ostali zachované. Ja ale zároveň hovorím, aby výdobytky ostali zachované. To je to slovo, ktoré E, volím. Tieto výdobytky musia byť e, nedotknuté. No a potom samozrejme Horizon 2020, Erasmus Plus a všetky dôležité programy musia ostať pri živote. A ďalšia vec, musíme brať naozaj vážne všetky záväzky, ktoré nám e, vyplývajú z kopu 21. Takisto súhlasíme s ich želaním aby neexistovalo obrovské množstvo externých finančných nástrojov, ktoré sú mimo kontroly nášho parlamentu. Vy ste hovorili o myriadach týchto e, nástrojov, to je vaše slovo, my s tým súhlasíme. No a ešte tu ostáva jedna ťažkosť, pán Olbricht to spomínal, nemyslíme si, že by sa mala meniť štruktúra, bez ohľadu na to, aká modifikácia sa navrhne, my ju nepodporíme ale tie strategické požiadavky e, z diskusie sú tam všetky odzrkadlené. A tu sú ešte dve také malé ťažkosti. Mm, týka sa to diskusie v rámci našej skupiny. Poprvé, dĺžka trvania viacročného finančného rámca. Naša skupina vo všeobecnosti podporuje 5 rokov. Uprednostňujeme 5 rokov pred 7-ročným obdobím. E, je to výsledok dlhej diskusie, bez ohľadu na to, aké sú moje osobné presvedčenia, ja musím reprezentovať väčšinové presvedčenie mojej politickej skupiny v tejto otázke. Druhá problematická vec, ktorá je ešte citlivejšia a skupina to ešte nerozhodla definitívne, e, v poslednej dobe sa o, tu otvorila možnosť alebo otázka, či seriózne chceme uzavrieť dohodu o VFR na 7 ďalších rokov s ohľadnením týchto dvoch prvkov. Ak e, budeme pripravovať VFR rýchlo, tak to bude práve v období, kedy Spojené kráľovstvo opustí EÚ. Pripravujeme to na obdobie, kedy už Británia bude vonku a ja teda chcem, aby ste boli informovaní o tejto diskusii, ktorá prebieha v našej skupine. Domnievate sa vy, že je rozumné, aby Británia na úrovni rady a parlamentu sa mohla zúčastňovať na vytváraní orientácií, ale aj na schvaľovaní viacročného finančného rámca, e, ktorý bude platiť pre obdobie, kedy už oni budú mimo EÚ. Je to teda vhodné a rozumné podľa vás? A tu je ešte ďalšia otázka, či si uvedomujeme dostatočne fakt, že budúci Európsky parlament po voľbách v roku 19 či je rozumné, aby tento nový parlament bol zviazaný, um, aby mal zviazané ruky dohodou, ktorá sa príjme teraz. E, Európsky parlament nebude môcť e, zmeniť ani čiarku na viacročnom finančnom rámci, keď ho zabetonujeme teraz. Takže je tu tá otázka dĺžky trvania a takisto načasovania, kedy schvaľujeme, v akom období schvaľujeme VFR. O tomto v mojej politickej skupine sa teraz ešte živo diskutuje a ja neviem ešte, aké budú odpovede na tieto otázky. Pokiaľ ide ale o všeobecné o zásadné body a štruktúru e, správy, tam sa zhodujeme. Chcel som vám ale uviesť tieto dve otázky, e, o ktorých sa u nás teraz diskutuje, aby ste mali taký všeobecný e, prehľad. Takže toto je vec, ktorou sa ALDE zaoberá. Ďakujem a teraz dostane slovo e, zástupca GUE, ale nevidím tu zástupcu GUE. Pán Solé možno? Ďakujem, pán predseda. Zajtra ráno na neformálnom zasadnutí rady tento výbor bude mať príležitosť vyslať sign- silný signál členským štátom a tento signál, alebo toto posolstvo by malo byť neškrtajte opäť rozpočet, ako ste to urobili pred niekoľkými rokmi. Máme mnohé výzvy, pred nami. Musíme čeliť, čelíme mnohým potrebám a zrejme budeme žiaľ e, čeliť nepredvídaným situáciám, preto potrebujeme viacročný finančný rámec, ktorý bude ambiciózny a ktorý pokrie všetky tieto výzvy, ktoré e, sú predvídateľné ako i nepredvídateľné. Pre našu skupinu je tu ďalší dôležitý signál, ktorý je potrebné vyslať členským štátom z hľadiska priorit. Európska únia potrebuje si ctiť naše medzinárodné záväzky. Konkrétne v súvislosti s STG a s klimatickými zmenami. Preto pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme jasne spomenuli Parížskú dohodu, ako i cieľ, ku ktorému sme sa zaviazali. V tomto zmysle existuje kompromis a tak sa to deje pri kompromisoch samozrejme, ktoré nesplnili naše pôvodné očakávania, ale e, vnímame to ako zlepšenie v porovnaní so súčasnou situáciou. Teraz hovorím o cieli 30 Eh, výdavkov v súvislosti s klímou. Samozrejme, je to nedostatočné vzhľadom k nášmu pôvodnému očakávania, ale sme v pozícii, že môžeme podporiť tento kompromis. Myslím si, že je to dobrý krok smerom vpred. Samozrejme je množstvo návrhov, kompromisných návrhov. Niektoré boli zahrnuté niektoré neboli zahrnuté, takže nemôžeme súhlasiť so všetkým, nemôžeme súhlasiť s výdavkami na obranu, nemôžeme súhlasiť s mm, jadrovými výdavkami, so, so zachytávaním uhlíka. Je tu tiež návrh a urobiť len isté jemné zmeny v kľúčových politikách, ako je polnospodárska politika alebo politik, kohezná politika. Máme isté návrhy v tejto súvislosti. Predložili sme návrhy, ktoré neboli zapracované do kompromisov. A sú tu ďalšie kompromisy, kde stále máme interné diskusie ako skupina, napríklad kompromis o, kon, o kondicionalite alebo o novej štruktúre VFR. Ale keď to, to všetko zohľadníme, ako i obrovský časový tlak, ktorému čelíme, myslím, že správa, že tá definitívna správa bude dobrá a že vyšle E, isté dôležité posolstvo členským štátom, ktoré by malo by byť prevzaté. A teraz musíme už byť veľmi vytrvalí a veľmi silní e, pri obhajobe našej pozície. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Pán Ševalie tu bol, ale myslím, že odišiel. E, skupina EFDD sa nemôže vyjadriť, ani ENF. A teraz sa vyjadria ďalší kolegovia, tí, ktorí nie sú tieňoví e, spravdajca, pán, pán Ruby. Ďakujem. pekne. Myslím si, že teraz sme na začiatku diskusie a na začiatku diskusie musíme dať do popredia časový plán. My všetci samozrejme vieme, že parlament s množstvom poslancov i našimi službami je dobre pripravený a že kľúčovú problematiku o tom, ako sme definovali, sme našli, ako ďalej rozviať Európu, dospeli sme i ku kompromisom. Problém však budeme mať, ak nedostaneme fast track procedure, že v narade sa bude pracovať naďalej business as usual, ako zvyčajne, tí sa nebudú ponáhľať a potom budú čakať, kým prídu noví komisári, kým prídu noví poslanci, noví predsedovia a tak ďalej. A potom v celkom pohodlne rada eh, si bude ďalej fungovať, potom možno s chorvátským prezidentom. E, predsedníctvom zadefinuje nový program. Čiže je v našom záujme, aby sme mali ambiciózny časový plán a preto považujem za dôležité, aby pre summit sme uviedli do protokolu summitu poznámky a mali by sme sa snažiť o to, aby tento postup, zrýchlený postup bol upresnený, pretože e, keď to bude takto uvedené, jednoduchšie sa nám to presadí, najmä pri FP9 je program mimoriadne dôležité, pretože tým, že odíde Veľká Británia, na, máme na jednej strane, na druhej strane vieme, že prechodná fáza má byť bez väčších obmedzení. Je tu veľa vecí, ktoré nie sú definované a preto by bolo dôležité minimálne stanoviť obsahy a veľkosť potom môžeme, sum, alebo sumy môžeme dať x, x, x, alebo a vyčkať môžeme, kým v rade nepríde ku konečnej dohode. Ja som rád, že minimálne 120 miliard sa tu predpokladá. Vieme, že parlament e, si zaujal FP90 zdvojnásobenie minimálne a to z, Dôvod je, že v eurobarometri pri, eh, pri preskumoch verejnej mienky obyvateľstvo si myslí, že v takéto programy, výskumné programy sú mimoriadne dôležité pre ľudí a preto tiež zdvojnásobenie cieľa a minimálne 120 myslím, že je dobrý kompromis, eh, s ktorým by sme mali ísť do rokovaní. Z môjho pohľadu je oveľa dôležitejšie, okrem Eh, existujúcich programoch zaviesť diskusiu o nových projektoch. Vieme z prieskumu verejnej mienky Eurobarometra, čo očakáva obyvateľstvo od nás. Bezpečnosť hraníc, kybernetická bezpečnosť, mnohé z týchto vecí a myslím, že by bolo dobré s radou viesť túto diskusiu o tom, aké nové prostriedky budú potrebné, aby tieto veci, ktoré si žela obyvateľstvo, mohlo, mohli byť e, zrealizované. My všetci vieme, že niektorí čistí placovia nechcú viac platiť. To však neznamená, že pri príjmoch a výdavkoch e, sú k dispozícii príslušne veľké e, manevrovacie priestory. Minus 12% je môj výpočet spôsobený výpadkom z Brexitu. Eh, na druhej strane vlastnými projektami je možné podporiť príslušné projekty. Ja by som sa tu chcel sústrediť na polnohospodárstvo. I na medzinárodných trhoch máme enormné príležitosti. Európske tovary majú vysokú eh, kvalitu a value chain, chain v polnohospodárstve, robotika, stroje, nové prístupy, novými strojami, prístupmi, novou stratégiou je možné toho veľmi veľa získať Rovnako to platí i pri regionálnom rozvoji senzorika, doprava, čiže ďalšie projekty, to je kľúčová téma a ja by som bol za to, aby sme viedli túto diskusiu, aby bola v centre pozornosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. José Manuel Fernández. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať obom spravodajcom, pani Toma a pánovi Olbrichtovi za veľkú prácu. Myslím si, že e, môžeme byť dobrým príkladom zjednotenosti v rozmanitosti. Tu v parlamente je na 751 poslancov a dúfam, že veľká väčšina chce a môže inšpirovať 27. celú 27. Ak sa nám tu podarí e, medzi nami vyrokovať veľké dohody, tak by to mohla byť inšpirácia, mohol by to byť podnet pre členské štáty, aby e, sa e, riadili našim príkladom. Otázka časového naplánovania, či to má byť 5 rokov ten VFR. Veľakrát sme už o tom diskutovali ak e, povieme, že to má byť rovnaké obdobie ako ďalší parlament z dôvodov legitimity, tak môžeme e, zastaviť tú diskusiu, pretože komisia e, nemala právomoc, nemala legitimitu navrhnúť ďalší VFR. Návrh komisie mal prísť v roku 2017, prišiel až v roku 2018. Napriek e, tomu, že máme finančné nariadenie, e, došlo k veľkému omeškaniu. Ale my chceme demokratickú legitimitu, my ju poskytujeme, my ju dávame. Priority EÚ sú globalizácia, klimatické zmeny, vzdelávanie, školstvo, profesná príprava, výskumy, inovácie, boj proti chudobe. Tieto ciele nenaplníme. A okrem toho tu ešte máme ďalšie, obraná bezpečnosť, ale preto to my žiadame novú rubriku. My chceme, aby ďalší parlament a ďalšia komisia mali možnosť adaptovať VFR v závislosti od nových priorít a víziev. A to je tá tzv. flexibilita. A my chceme dať túto flexibilitu rozpočtu a ja dúfam, že rada bude takisto citlivá a chápavá voči tomuto. Budeme mať nový parlament a novú komisiu a my chceme, aby mali možnosť revidovať viac, viacročný finančný rámec, pretože my potrebujeme samozrejme tú predvídateľnosť, ale potrebujeme aj reagovať. 5 e, rokov, keby mal VFR 5 rokov, tak by bol presne tak dlhý ako e, volebné obdobie, ale to je, to je sen. Predstavme si, že dnes začne nový parlament a nová komisia. Ako dlho bude komisia, ako jej bude trvať predkladanie a vypracovanie návrhu? Ako dlho bude parlamentu trvať nájdenie dohody? Kedy poskytne súhlas? Kedy budú mať čas členské štáty na schválenie partnerských dohôd? To znamená, že opäť E, je tu riziko, že v polovici volebného obdobia už nebudeme mať ďalší viacročný finančný ramec na ďalšie obdobie. Preto 5-ročný VFR je e, neprakticky nemôžeme to naplánovať tak, že VFR bude sa zhodovať presne s so obdobím parlamentu. A ďalšia vec, e, vy chcete ukončiť pravidlo N plus 2 alebo N plus 3, pretože viacročné finančné rámce sú prepojené. My teraz ale vysvetľujeme občanom, že v roku 2021 ďalší VFR sa bude o, začínať a to aj s určitými obavami. A tá flexibilita pomáha reagovať na nové priority a dáva aj legitimickú, pardon, e, demokratickú legitimitu mm, viacročnému finančnému rámcu. Toto sú teda naše argumenty, to je naše presvedčenie a my dúfame, že zajtra dosiahneme dohodu. To som si istý, že zajtra dohoda bude, ale dúfam, že aj na plenárnom zasadnutí to veľkou väčšinou odhlasujeme. Práca všetkých spravodajcov si zasluhuje e, dobré pozitívne hlasovanie veľkou väčšinou v parlamente. Ďakujem. A teraz Eder Gardia Zabal. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Jose Manuel Fernández už zodpovedal e, mnohé veci, ktoré vyjadril pán Depre, ako i ďalší predtým. Je pravda, že Jedna z diskusí, ktoré sme mali e, na tomto výbore, je trvanie finančného rámca a ako sa snažiť e, to zosúľadiť s legislatívou. A základná myšlienka je, že každý parlament má hlas v, pri rozhodovaní o finančnom rámci, ktoré sa týka jeho fungovania. Samozrejme, dátumy sú také, aké sú, tie lehoty sú také, aké sú a teraz na konci nášho mandátu sa budeme musieť vyjadriť k novému finančnému rámcu. Pokiaľ to nerobíme teraz, bude to musieť urobiť budúci parlament, ktorý, kým sa sfunkční, kým sa ujme úradu nová komisia, bude to trvať pomerne dlhú dobu a dojde k významnému časov, príliš veľkému časovému omeškaniu. V tomto prípade si myslím, že je oveľa lepšie pracovať teraz a ne odkladať túto prácu nasledujúcemu parlamentu, aby neprišlo k tak omeškaniu všetkých programov. Tiež pán Depre hovoril o tom, že e, keď to schválime teraz a čo nastane potom, keď odídu Briti. Ehm, nevidím do hlavy britskej vlády, ale predpokladám, že neprídu s podmienovaním akýchkoľvek dohôd eh, o finančnom rámci, pokiaľ oni už sa nebudú ďalej toho zúčastňovať. Pokiaľ ide o konkrétny obsah tejto správy, myslím, že všetko už bolo skoro povedané a my eh, ako pán Olbricht, ako aj pani Tomas, eh, môžeme povedať, urobili skvelú prácu. V e, správe samozrejme sú mnohé kompromisy. Isté, že na 100% nemôžeme zdieľať všetky formulácie vo všetkých kompromisoch, ale vo všeobecných líniách áno, musíme povedať, že to, čo tu obhajujeme počas celého mandátu, bolo zakomponované, bolo zahrnuté do tých kompromisov. Sú to body, ktoré presadzovali najmä proeurópske politické skupiny. To vidíme najmä v troch hlavných líniách. V prvej rade, čo je uvádzané v tejto e, e, správe, je, že chceme ďalej pokračovať v tradičných politikách Európskej únie. Ako už bolo povedané viackrát, nevstupujeme teraz do obsahu, hovoríme o prostriedkoch. A odhľadnúc od úprav, ktoré nastanú pri týchto politikách, budú potrebné prostriedky na to, aby mohli byť tieto politiky zrealizované. A my chceme, aby tieto prostriedky sa udržali. Po druhé, existujú niektoré politiky, ktoré môžeme nazvať budúcimi politikmi, politika mládeže, politika výskumu a vývoja alebo zahraničná politika. Je tu niekoľko prierezových politických línií, ktoré si vyžadujú viac investícií zo strany Európskej únie, pretože sú to politiky, ktoré veľmi dobre fungujú a o čo viac budeme investovať do týchto politik, o to väčšie výsledky dosiahneme. A po tretie, áno, pokiaľ Európska únia, to znamená tento parlament, ale v prvom rade rada rozhodne o tom, že táto únia potrebuje nové kompetencie a potrebuje realizovať nové politiky, to, čo potrebujeme, je nové prostriedky a nesmieme e, robiť škrty v iných politikách, kde sú potrebné. A je evidentné, že e, to sme jednoznačne vyjadrili i v správe o vlastných zdrojoch. Konkrétny komentár, pretože zatiaľ sa o tom nehovorilo v rámci e, kompromisných pozmeňcových návrhoch, je to konkrétny pozmeňovací návrh. Je to téma, ktorá sa týka toho, čo urobíme z peňazí, ktoré získame z pokut. Pokuty sú súčasťou, alebo penále sú súčasťou príjmov Európskej únie. A problém je, že i keď tu máme tento mimoriadný príjem, ktorý pochádza z týchto pokut, na úrovni výdavkov sa udržiava, sa, tie sú to osobitné prostriedky, ktoré sa vracajú členským štátom pretože znižujeme ich národný príspevok. To znamená, že i keď získame dodatočný príjem, to neznamená dodatočný výdavok a preto tieto peniaze prejdú európskym rozpočtom, ale vracajú sa do rozpočtu členského štátu. Myslím, že je to 6, 237 eh, eh, pozmeňujúci návrh. Čiže chceme vytvoriť taký, eh, taký návrh, aby tieto prostriedky sa dostali do špecifického fondu, aby boli e, výdavky. To znamená, že budeme môcť využiť tieto prostriedky na to, aby sme mohli posilniť niektoré programy, ktoré budú potrebovať viac peňazí. A bude to systém ako Global Marching for Commitment na základe toho, čo e, sme získali a tieto prostriedky sa tak budú môcť e, využiť. Bolo to len jedno vyjasnenie, keďže technicky to možno nebolo jasné. Ďakujem pekne. Áno, to bolo viac ako technické, pretože momentálne do e, týka e, rozpočtov členských štátov, všetky dodatočné príjmy umožnia znížiť príspevky členských krajín. Takže predtým, než dostane slovo e, pán Preza v mene Európskej komisie, by som rád povedal, že som veľmi vďačný našim spravodajcom za ich eh, správu, rovnako všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým politickým poradcom a celému týmu komisie, teda pánom výboru pre rozpočet. No a by som bol rád, keby sme si udržali silnú flexibilitu. A bol by som rád, keby pán Fernández ma počúval, pretože on trval na tomto bode a Eder tiež. Nevieme, aký bude výsledok volie budúci rok. No a možno budeme mať veľmi proeurópsku väčšinu. No a ja by som chcel povedať, že VFR nemôže blokovať vývoj po voľbách. Hmm, musíme si otvoriť príležitosť pre veľkú flexibilitu. Napríklad e, obrana. Ak členské štáty sa dohodnú, že budú robiť kolektívne viac po voľbách roku 2019, tak vždy môže vieť záväzky dla výdavkov na národnej úrovni a dajú viac prostriedkov dajú viac prostriedkov na, do európskeho rozpočtu v tejto oblasti, kde budú spolupracovať. Alebo vesmír. To je skutočne nadnárodná téma, no a každý má vo vlastnom rozpočte nejakú takúto položku a možno, ale budúce, volie vyjde taká väčšina, že bude viac spolupracovať na európskej úrovni. Takže, alebo by možné vážení spravodajcovia, nechať otvorenú túto možnosť, túto flexibilitu, aby viacročný finančný rámec, aký chceme, aby bol prijatý čo najskôr, aby nebolo také nápetie, napätie ako pred poslednými voľbami, pred eh, posledným aj VFR. No ale nechajme otvorené toto okno pre príležitosti. No a Teraz navrhujeme ambiciozný VFR. To sú veci, ktoré e, musíme dať do viacročného finančného rámca, pretože treba istú predvydateľnosť, ale flexibilita je veľmi dôležitá. Tak, aby sme nezablokovali systém, aby sme neboli otrokmi alebo väzňami v rámci VFR, treba vnímať aj možnosti e, zmeny situácie po voľbách. No a Mm, objavia sa nepredvídateľné situácie, rôzne trastové fondy, rozpočtové nástroje, e, ktoré rozšíria tú rozpočtovú galaxiu. Dobre. Slovo teraz dám pánu Prezovi a na záver našim spravodajcom. Takže pán Preza, ďakujeme veľmi pekne, že ste tu s nami už od rána. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, v stručnosti sa vyjadrím uh, k rozprave, uh, ako i k prezentáciám spravodajcom. V prvom rade chcem privítať zapojenie parlamentu a týchto dvoch správ, ktoré predstavujú veľmi dôležitý príspevok v procese k návrhu komisie a následujúcich rokovaní. Rád by som zdôraznil pozitívne pozitívny prvok, ktorý ukazuje, že existuje vysoká miera konvergencie medzi návrhmi správ, ktoré sú tu, ako i to, čo rozpracovala komisia, najprv bielou knihou a potom reflex eh, tým dokumentom o budúcnosti EU financovania. Všimol som si, že hodnotenie zo strany parlamentu v návrhu správy prichádza s ďalšími výdavkami, ktoré, pri, ktoré dochádza k navýšeniu 1,3 v porovnaní s existujúcim. To jasne naznačuje veľký tlak na európsky rozpočet pri riešení všetkých výziev, ako i splňania cieľov, ktoré boli dohodnuté spoločne na politickej úrovni. Rád by som tiež zdôraznil, že je dôležité pokračovať v tejto spoločnej vôli, završiť rokovania na čas pred e, voľbami na jar budúceho roku. Myslím, že to bolo viackrát spomenuté a alternatíva nie je určite veľmi povzbudzujúca a preto by to bolo veľmi pozitívne posolstvo, ktoré viac menej bude, bude to zároveň uh, zhruba k dátomu odchodu Británie, čiže to by vyslalo pozitívny signál v tom, že budú jasné priority EÚ a schopnosť EÚ globálne rozhodovať o tom, čo je potrebné urobiť, ako ich o prostriedkoch, ktoré musia byť k dispozícii. Pokiaľ ide o vlastné zdroje, myslím, že je tu veľká miera konvergencie e, medzi úvodnými úvahami v e, počiatočného dokumentu o budúcnosti o Európy a navrhu správy, o ktorom sa diskutovalo dnes po bede. A napriek tomu, že hodnotenie niektorých jednotlivých individuálnych kandidátov k novým zdrojom možno nie sú na 100% rovnaké. E, odôvodnenie reformy a úroveň ambície sú e, do veľkej miery kompatibilné, takže preto si myslím, že je tu veľká zhoda v, prí, v prípade potreby reformy na strane vlastných zdrojov, čo je integrálnou súčasťou celkového balíčka. Myslím, že na záver môžem len potvrdiť želanie, aby proces dialogu, ktorý prebiehal už minulý rok, komisár Oettinger e, sa zapájal na, do diskusí na rôznych úrovniach, formálnych, neformálnych, e, s členmi tohto výboru s ďalšími poslancami Európskeho parlamentu, vedie diskusie so zástupcami členských štátov. E, som presvedčený o tom, že tento celý proces môže pripraviť pôdu pre efektívny a účinný proces rokovaní počas e, budúceho roku, počas to, e, nasledujúceho roku, teda tohto roku, aby sme boli schopní dosiahnuť kompromis na čas pred budúcimi európskymi voľbami. Ďakujem pekne, pán predseda. Merci, Ďakujem pekne, pán Preza. Ja by som vám tiež chcel povedať, že e, ten dokument, ktorý e, zdal komisia zo 14. februára, určená pre hlavy štátov a vlád na 23. februára, to je podľa mňa veľmi zaujímavý dokument, zaujímavý list, rôznych eh, premených, ktoré by mali byť zohľadené pri príprave ďalšieho viacročného finančného rámca. No a slovo dostanú opäť spravodajcové, aby vyhodili závery z tejto výmeny názorov, čo, ktoré sme sa pripravili na zajtrajšie hlasovania. Správ, slovo dostanú spravodajcové pre vlastné zdroje. Aha, takže rozprávu vlastných zdrojov sme už eh, ukončili. Dobre, no a pán Levandovský, pán Depre, už vyvodili závery, už to zhrnuli. No a ešte Jan Obrich tá Izabel Toma. Povedia niečo k záverom tejto rozpravy. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že počas našej práce je tu niekoľko prvkov, ktoré nevytvorili, netvorili, nespôsobili nejaké problémy, napríklad otázka flexibility, otázka udržania prostriedkov v rozpočte, ktoré sa nevyčerpali. Sú tu e, rozličné limity alebo rozličné stropy pri flexibilite, takže tieto veci nespôsobili nejaké veľké problémy a preto e, sa v konečnom dôsledku môžeme sústrediť práve na prvky, ktoré sú kontroverzné, ale pri diskusii o e, VFR chcem počiarknúť, že pozorujeme to, čo sa deje i okolo Európskeho parlamentu. Toto je veľmi dôležité, pretože keď my, keď píšeme text, tak e, pozorujeme napríklad pozície rôznych členských štátov, ktoré sa objavujú zo dňa na deň. Mali sme viaceré stretnutia s veľvyslancami členských štátov, ktorí mali skutočne záujem o pozíciu parlamentu, takže myslím, že toto je tiež dôležité, že členské štáty, že vlády sa zaujímajú o našu prácu, zaujímajú sa o to, čo robíme, pretože vedia, že jedného dňa prídu s pozíciou, rád by som počiarkol pozíciu nemeckej vlády napríklad, alebo pozíciu francúzskej vlády, alebo pozíciu, ktorú včera respektíve dnes prezentoval talianský minister spoločne s nemeckým ministrom. Takže to tiež e, vytvára celkovú atmosféru okolo VFR a tu je dôležité vidieť dynamiku, aká dynamika prebieha v rámci Európskej rady. E, takže pozorujeme to veľmi pozorne a snažíme sa nereagovať len na text, ale byť pripravený i na argumenty, ktoré sa objavujú. A druhá pripomienka, existujú isté prvky, ktoré sme nerozvíjali v našom texte, ale vieme, že sú veľmi dôležité. Nechceme reagovať na niečo, čo ešte nie je pripravené. Nechceme reagovať na niektoré projekty alebo myšlienky, nápady. Poprvé, nevieme, čo je za eurozónou, balíčkom eurozóny. Vieme, aké sú tam prvky, ale presne nevieme, kto za ten balíček zaplatí, kto sa zúčastní, čo bude v ňom. Čiže v texte preto nenájdeme veľkú diskusiu o tejto téme. Po druhé, nevieme, čo sa stane z ESF v koheznej politike. A vieme, že prebieha debata v rámci komisie na komisie, aby sa oddelilo ESF od súdržnosti, ale nereagujeme, pretože vieme, že je to vec, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá a pokiaľ to nastane, a dúfam, že nie, tak budeme eh, viesť diskusiu a tá diskusia o kohesnej politike bude úplne iná ako teraz. A po tretie, nereagujeme na tzv. single investment fund. Sú tu nejaké počiatočné pri pripomienky, ale vieme, že je to veľmi ťažká debata v komisii, ale nemyslíme si, že by sme mali reagovať teraz na myšlienky, ktoré zatiaľ nie sú jasné zo strany komisie a preto očakávame, že komisia to pripraví ešte pred májom. A posledný komentár. Ja mám také zmiešané pocity po dokumente z minulého týždňa od komisie, pretože tento dokument je veľmi zaujímavý, ale líši sa trošku od toho, čo odprezentovala komisia minulý mesiac. Takže je to iný obsah a v poriadku otázka je, ktorý je pravdivý, ktorý je správny. E, to, čo prezentoval komisár Oettinger, alebo to, čo nájdeme v dokumente. Najmä ten v, tom, v tejto knihe, to je istá provokácia rady, ale napríklad e, komisár Oettinger, keď hovorí, že chce znížiť e, koheziu alebo agri alebo CA5 o 10% a potom v dokumente premiérom hovorí, porozmýšľajme o škrte o 15% alebo o 30%, takže toto už je niečo iné ako 10% samozrejme, čo bolo v, počas debaty s nami. Ale otázka je, aká je myšlienka komisie, aký je zámer komisie a dúfame, že to zistíme v maji. Naša pozícia je jasná. My nežiadame radu. My hovoríme, my si myslíme, malo by to byť takto, bodka, 1,3. To je naša pozícia. Komisia doposiaľ kladie otázky, my čakáme na odpovede. Oui. je crois que ce, ce, ce No, myslím, že tento dokument myslím, že je dosť provokatívny, ale je to zodpovednosť členských štátov zodpovednosť hlav štátov a vlád, takže mm, že sú to rozdiely medzi politickými činmi a politickými vyjadreniami. Pani Toma, e, niektorí položili otázky, ale medzičasom odišli, ale napriek tomu sa budem snažiť odpovedať. Pán predseda, ide najmä o tie otázky, ktoré ste aj vy položili. A začnem teda otázkami pána predsedu, lebo ostatní tu už nie sú. Mm, pokiaľ ide o dĺžku trvania a demokratickosť, a teda tej otázky 5 rokov, to aj pán Depre spomínal. Zvoní mi telefon, prepačte. Na jednej strane sú naše sny a na druhej strane je realita. A my E, teda snívame o tých 5 rokoch. Avšak e, v ďalšom VFR by to bolo komplikované, lebo e, keby sa to tak upravilo, situácia by ostala nezmenená, robil by sa ďalší rámec tesne pred voľbami. A ako povedal pán Fernández, v súčasnom VFR bola povinnosť komisie predložiť návrh do 31. decembra 2017 a to sa nepodarilo, pretože príde návrh e, fakticky až v maji 2018. Ale, pán predseda, keď si prečítate kompromis e, odsekov 20 a 21, aby sa reagovalo na tento problém, tak sa plánuje flexibilita a okrem toho ešte právomoc parlamentu v každom volebnom období, povinná revízia. Nie je taká revízia, ktorá bola v predchádzajúcom VFR. Možno si spomínate, e, review a revision to bolo to problematické znenie a my sme to skúmali celé týždne, aby sme vedeli, či legitímne parlament môže navrhnúť revíziu VFR. Nakoniec sme ju predložili ale naozaj bolo treba diskutovať o ambivalentnom znení. Tento raz je to ale úplne jasné. V texte je tam povinné preskúmanie, povinná revízia. V každom mandáte každý parlament bude hlasovať buď o e, VFR alebo o jeho revízii. Každý parlament bude mať takúto úlohu v každom období. Volebnom to je v odseku 20 a potom Eh, kom, máme kompromis odseku 21. Eh, musí existovať eh, potom od ďalšieho VFR po, povinná revízia. No a potom tu máme ešte ten problém kompromisu. Ja by som tiež chcela každých 5 rokov, ale iní kolegovia hovoria, že sú tu určité politiky. Ehm, my poznáme tieto politiky, napríklad aj na úrovni francúzskych departementov, sú určité lehoty implementácie na európskej úrovni a potom to isté na úrovni členských štátov. A niektoré politiky sú v tomto flexibilnejšie a iné si vyžadujú naopak viac času na implementáciu. A preto ten kompromis 5 plus 5 s povinnou revíziou každých 5 rokov, a to de jure a nie de facto, vedie e, k veľmi rozsiahlej flexibilite, keď to porovnáme so súčasným e, stavom úprav. Pán Sole odišiel, ale aby som mohla na ňoho reagovať, e, spoločná poľnohospodárska politika a ďalšie veci. E, v právomoci rozpočtového výboru nie je riešiť obsah politik a VFR jednoducho toto ne, nemôžeme riešiť vo VFR. Nemôžeme zaujať pozíciu napríklad k SPP. Medzi signatármi kompromisu sú ľudia, ktorí chcú zachovať SPP takú, ako je, s rovnakými sumami, ale aj s rovnakým obsahom. Potom sú poslanci, ktorí chcú zmeniť SPP a, a myslia si, že aj sumy by mali byť tomu prispôsobené. My sa ale sústredíme iba na rozpočtový aspekt. My nemôžeme otvárať diskusiu o e, právnom základe alebo obsahu. O právnom základe sa bude rokovať po e, diskusii o VFR. No a myslím, že sme zodpovedali hlavné otázky a to sme povedali pri viacerých uh, politikách, že jednoducho obsah tej politiky nie je naša právomoc a to jednoducho nemôže riešiť táto správa ani naše budúce správy. Ďakujem Izabel Toma, ďakujem Janovi Olbrichtovi za upresnenia. Myslím si, že ak voľby v roku 2019 ukážu, že, že o, budú existovať aj nové výzvy a problematiky, ktoré nie sú zapracované vo VFR, tak naozaj treba mať možnosť o, upraviť, aktualizovať VFR už na druhý deň po voľbách. O, VFR, ktorý schválime, by mal byť takým základom, takou bázou a potom by sme mali e, to upravovať a e, tento rozpočet európsky by sa mal zvýšiť a národné príspevky by sa mali znížiť. 2. mája, ako sme sa dozvedeli od komisie, príde návrh komisie e, k viacročnému finančnému rámcu. A teraz monitorovanie skupiny vo veci záruk, e, iniciatívy pre zamestnanosť mládeže. Tento bod musíme prerokovať za zatvorenými dverami, takže tí, ktorí nemajú oprávnenie zúčastňovať sa na diskusiách za zatvorenými dverami, prosím, nech opustia e, túto miestnosť.